Dear colleagues, please. We start the... Prosím, kolegovia, začneme vysvetľovanie hlasovaní. Teda začneme s vysvetľovaním eh, hlasovaní. Pán Mesároš, vysvetlenie hlasovania. Pán Mesároš, prosím. You have the floor. Máte slovo, pán Mesároš. Prosím kolegov, aby opustili túto miestnosť v tichosti. Kde je pán Mesároš, pýta sa predsedajúca. Okay. de sajnos felelhetőek még bizonyos hiányosságok, főleg ha a határokon átnyúló predsednička, žiaľ sú tu ešte určite nedostatky v elektronickom obchode, pre všetkým, čo sa týka cezhraničného obchodu, nie sú žiadne jednotné národné úpravy, respektíve žiadne jednotné uh, um, národné úpravy režim bol prerušený. Máte slovo. Šestdesiat per... 60 aha, pardon, v Európe máme 5 miliónov spotrebiteľov, ale na internete, v internete to necítime. Musíme jednoducho takisto vytvoriť jednotný obchodný trh aj cez internet. Poprosím, aby sme prerušili na chvíľku našu schôdzu na minútku dve, aby tí, ktorí odchádzajú, mohli opustiť túto miestnosť.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 dôležitou súčasťou internetového obchodu, ale ešte stále existujú určité <coughs> problémy v cezhraničnej, eh, no, v zahraničnom obchode, pretože nie sú žiadne jednotné pravidlá ani úpravy pre cezhraničný obchod. Eh, v každý tretí spotrebiteľ v roku 2009 už niečo nakupoval elektri- elektricky, ale len 7% nakupovalo elektronicky z iného štátu. A ďalšia štatistika hovorí, že 60% cezhraničných elektronických nákupov boli bez úspechu, pretože tí predávajúci často nedodali tovar, kúpený tovar. Európa má okolo 5 miliónov spotrebiteľov, ale to sa neukazuje na internete, na internetovom obchode. Takže musíme vytvoriť aj v internete jednotný vnútorný ele, elektronický trh a preto na to poukazujem. Ďakujem, pán Mesaroš. K rovnakej téme teraz vystúpi pán Gamal Lende. Pán Kamal, máte slovo. Prepačte, pani predsednička, ďakujem pekne za príležitosť vysvetliť hlasovanie. Myslím si, že je veľmi dôležité, v tom sa zhodneme, že je príliš veľa prekážok v elektronickom obchode a preto je dôležité, aby sme mohli nakupovať e, digitálne aj fyzické tovary e, cez internet. Ale je veľa prekážok v rámci Európskej únie, ktoré tomu bránia a možno, ale teda zároveň je tu veľa transakcií so zvyškom sveta a teda Potrebujeme lepšiu koordináciu medzi rozličnými jurisdikciami, aby sme e, odstránili prekážky a aby európski občania mohli nakupovať a využiť e, nižšie ceny v zvyšku sveta a nakupovať produkty, služby a tovary zo zvyšku sveta cez internet. A zároveň musíme uznať, e, že vďaka tým informáciám e, sa ceny znižujú. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Prosím, aby kolegovia, ktorí odchádzajú, odišli čo najskôr. A teraz má slovo ďalší rečník na rovnakú tému. Správa e, bude v mojom volebnom obvode e, braná s veľkou rezervou internetový obchod je vitálnou zložkou a teda kľúčový pre dosiahnutie Európskej stratégie 2020, neumožňuje alebo neuľahčuje voľný pohyb tovaru. Nepotrebujeme smernice a nariadenia, aby obchody e, alebo jednotliví obchodníci nakopovali a predávali keď e, sa predáva nejaký európsky tovar napríklad do Austrálie alebo Nový Zéland, tak to dokážu urobiť bez nejakej superštruktúry európskych nariadení. Robia to veľmi často s oveľa menšími problémami, ako keď sa snažia rokovať e, v Európskej únii. A možno toto vysvetľuje, prečo počas našho, našich rokov členstva v Európskej únie my sme mali obchodné prebytky so všetkými krajinami sveta s výnimkou Európskej únie. A možno, že teraz rast Eh, elektronických technológií vedie k tomu, že eh, sa znovu objavili tie globálne eh, destinácie. Ďakujem pekne. Tým sme vysvetlili hlasovanie k tejto správe. Prejdeme k ďalšej správe. Pán Milana poprosil o slovo. Nie je tu, nie je v miestnosti. Pán Joci na minútu. Grazie, presidente. Ďakujem, pani predsednička. Je jasné, um, o čom sa hovorí v správe. Už dlhé roky letecká doprava narastá. Urobili sa v oblasti bezpečnosti veľké pokroky, ale napriek tomu je to tak, že rizika nehôd a incidentov rastie Eh, štatistiky Európskej únie a analýzy a nehôd sa zakladajú na opatreniach z roku 1994. EA eh, e ešte vtedy vôbec neexistovala. To bola agentúra eh, bez, pre bezpečnosť vedeckej dopravy, preto súhlasím so spravodajkyňou, že potrebujeme nové nariadenia, priamy nový právny rámec tak, aby EASA mohla zohrávať svoju potrebnú úlohu na európskej úrovni. Ďakujem pani Bilbao, požiadala slovo, ďakujem pekne. Nariadenie zlepšuje bezpečnosť, preto aby sme sa vyhli v budúcnosti e, nehodám, zabezpečuje lepšiu koordináciu a tiež pomáha obetiam, ale sú tu dve otázky, ktoré sme prehliadli, e, aby ľudia neboli sankcionovaní za svoje rozhodnutia. E, a nepokrýva to ani prípady zanedbania povinností, nepokrýva to otázku samoregulácií, čo by nám pomohlo vyhnúť sa e, škodám. Ďakujem pekne za to, že ste boli stručná a teraz ďalší rečník. Mr. Vlasak. Pán Vlasák Ďakujem pekne, pani predsednička. Vieme, že terajší systém pre riešenie nehôd v leteckom sektore nie je optimálny. Za posledných niekoľko rokov sa zvýšil objem dopravy, rozšírila sa Európska únia o ďalšie krajiny a existujú dokonalejšie vyšetrovacie metódy. Cieľom tohto nariadenia je preto reagovať na súčasný stav a zaistiť efektívnejšie predchádzanie nehodám v letectve. Navrhované nariadenie umožňuje zapojenie agentúr EASA ktorá existuje od roku 2002, je zodpovedná za certifikáciu lietadiel do vyšetrovania nehôd, vytvorenie Európskej siete, siete orgánov pre vyšetrovanie a bezpečnosť civilného letectva. Navrhuje sa zmeny e, v charaktere a rozsahu správ z vyšetrovaní, taktiež ako aj zabezpečenie dostupnosti leteckých cestujúcich na palube havarovaných lietadiel. Text je výsledkom kompromisu parlamentu a rady a Česká republika v rade s kompromisom súhlasila. Správa má technický charakter a prispieje k lepšej bezpečnosti v letectve, preto som túto správu podporil. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďakujeme za vysvetlenie hlasovania. Máte slovo na minútu. Ďakujem pani um, ehm, prezidentka um, ehm, výbuch sopky na Islande. A ehm, v lete sme poukázala na to, že akú, akú, význam, akú významnú úlohu v našom živote zohráva letecká doprava. Má úlohu, ktorú nemôžno zastúpiť a preto bezpečnosť leteckej dopravy a prevencia nehoda incidentov v cieľnom letectve, eh, cieľnom letectve tým sa zaoberáme. Vieme, že letecké katastrofy, tu potrebujeme mať možnosť eh, reálneho e, načetnutia príčin e, takéto nehody, ale čo ešte dôležitejšie, je potrebné môcť e, predchádzať tzv. collision pri všetkých druhoch dopravu. Ja chcem poďakovať pani správodajkyni aj tieňovým správodajcov, že doplňali veľmi komplexne, preukázali odpovednosť, zodpovednosť pri vypracovaní uznesenia a preto som správu podporil. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem a teraz prejdeme k správe videokvadrás. Je 7 žiadosti o slovo, takže prosím, buďte čo najstručnejší. Pán Antonioci, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Za posledných pár rokov mnohé členské krajiny trpeli prerušením dodávok plynu. Videli sme nárastajúcu závislosť Európskej únie na externých zdrojoch plynu a toto môže poškodiť hospodárske a politické záujmy Európskej únie dlhodobo. Plne súhlasím preto s myšlienkou, že energetická bezpečnosť e, je kľúčová v celej našej bezpečnostnej politike Európskej únie. Musíme mať záruky, že dodávky plynu budú kontinuálne v EÚ, hlavne v čase kríz. Musíme zabezpečiť, aby toto bolo strategickým cieľom Európskej únie, teda zachovanie dodávok plynu počas krízy. Som teda za túto správu a nariadenie Eh, by sa malo implementovať čo najskôr a to, na to vyzýva aj spravodajca. Ďakujem. Pán Mikolášik požiadal o slovo. Merci, madame la présidente. Ďakujem pekne, pani predsednička. Rusko mal počas minulej zimy negatívne zasiahla európskych občanov a hospodárstvo ukázala, do akej miery je Európska únia zraniteľná a závislá na dodávkach zo zahraničia únia by mala vytvárať svoju energetickú politiku v duchu solidarity a zabezpečiť tak v súlade s novými možnosťami danými lisabonskou zmluvou bezpečnosť dodávok energie v celej eú. čo sa týka riešenia náhlych výpadkov dodávok plynu súhlasím s názorom spravodajcu ktorý posilnil ustanovenia v článku o možnosti vyhlásenia núdzového stavu v spoločenstve pre vymedzenú geografickú oblasť. inými slovami v štáte ktorý napríklad prežíva krízu s úplným poklesom dodávok plynu hoci pokles na úrovni eú nedosahuje prah ten považujem za správne aby bol taktiež vytvorený určitý mechanizmus spoločenstva ktorý sa bude realizovať na regionálnej úrovni. ďakujem pekne. Kalinovský má slovo. čo sa týka bezpečnosti um, um, dodávok plynu, uh, to predstavuje neurologický bod nielen v politickej situácii, ale predovšetkým aj zabezpečenie uh, určitej životnej úrovne pre uh, občanov Európskej únie a zabezpečenie príslušných um, limitov pre uh, ich uh, živobytie tejto suroviny. Čo sa týka príslušných geografických teórií, teritorie, um, a centralizácia a posilnená ochrana uh, príslušných aj obchodných dát toto všetko e, vplýva na zabezpečenie e, dodávok plynu. Tento problém je veľmi dôležitý pre hospodárstva a pre národné hospodárstva, e, ktorých výroba sa zakladá práve na zabezpečení dodávok plynu. Ďakujem, pán Siekierský. Pán Siekierský, máte slovo. Mikro. Mikro, please. Mikrofón. Ďakujem. Máme tu veľmi dôležitú správu týkajúcu sa bezpečnosti dodávok plynu. Tie navrhované opatrenie sú krokom v správnom smere, ale napriek tomu to nie je plné zabezpečenie pre hosp- a nemáme teda pocit absolútnej bezpečnosti tak pre členské štáty, ako aj pre občanov dôležité, aby členské štáty teda je potrebné, aby členské štáty, aby sa postarali o vybudovanie spoločnej e, politiky pre energetickú bezpečnosť a neboli viazané svojimi vlastnými záujmami. Trasifikácia e, budovania e, plynovodov, takisto mm, zdroje e, plynu, nadnárodné, nadnárodné e, plynárenské koncerny, to všetky sa tomu musia zúčastniť. Tento dokument e, sa týka vybudovania spoločnej energetickej politiky a preto ho podporujem. Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o bezpečnosť dodávok plynu, toto je najdôležitejšie alebo jeden z najdôležitejších aspektov energetickej bezpečnosti a preto je veľmi dôležité hovoriť jedným hlasom. Je to jeden z najdôležitejších cieľov. Veľmi si cením prácu pána Ottingera, ale chcela by som povedať, že 5 rokov diskusie je obdobím, ktoré je trošku pridlhé je nevyhnutné diverzifikovať zdroje energetických dodávok, pretože Rusko e, zneužíva svoje monopolné postavenie preto, aby politicky ovplyvnilo pobaltské krajiny napríklad. E, musíme e, aplikovať princíp solidarity, to je základ európskej politiky. Nemôžeme dopustiť takú situáciu, kedy celý objem plynu alebo spotreby Európy je e, prepravovaný cez Rusko. Kaukazské krajiny. Musíme mať e, alternatívne zdroje dodávok. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalší rečník. Pán Bosino. Grazie, presidente. Ovo... Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Aj ja som hlasoval za toto nariadenie je na čase, aby sme mali jasné uznesenie o našich energetických dodávkach a ich bezpečnosti. Čo sa stalo minulý rok, vlastne ukázalo, ako silne závisíme na energii z tretich krajín a nariadenie konečne rieši túto vec, snaží sa eh, o to, aby sme sa vyhli budúcim krízam, urobiť krok vpred eh, k bezpečnejším dodávkam plynu. Členské krajiny požiadali, aby Dodávky plynu pre rodiny a zraniteľné vrstvy e, boli garantované. Členské krajiny žiadajú, aby sme mali e, urgentné plány a zabezpečili rešpektovanie princípu subsidiarity, čo je veľmi e, dôležité pre parlament, hlavne pre moju skupinu a chcel by som upozorniť na pozmeňujúci návrh 62. Je to veľmi dôležité. Moja krajina začala dialog s mnohými krajinami, ktoré majú veľké zásoby plynu. Ďakujem pekne. Pani Vorkonaj, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Myslím si, že pokiaľ je o dodávky plynu a ich zabezpečenie, je to dôležitý krok smerom k implementácii energetickej politiky Takisto je to krok vpred, pokiaľ ide o väčšiu solidaritu a regionálnu spoluprácu. Hlasovala som za, pretože očakávam, že toto ustanovenie zabezpečí to, že tie energetické ostrovčeky, ako sú baltické krajiny, nebudú ponechané e, na, vlastné prost- na pospas vlastným e, prostriedkom. Určite to bude aj stimul na implementáciu rôznych projektov. Ustanovenie však má svoje e, slabiny, napríklad pokiaľ ide o monitorovanie e, monopolov, akým je napríklad e, Gazprom. Ďalším bodom je ochrana životného prostredia a ja dúfam, že komisia začne implementovať nástroj. Teraz odporúčanie pána Sogora, pokiaľ ide o, o Pakistan a návratenie, readmisiu e, ilegálnych pristahovalcov. Najprv je, e, má slovo pán Mastela. Grazie, si Ďakujem. Myslím si, že táto dohoda Eh, ukazuje spoluprácu medzi eh, administratívami, vládami oboch eh, entít a ide o jej posilnenie, ide o readmisiu ilegálne sa nachádzajúcich osôb v EÚ e a o zrýchlenie tejto readmisie. Na to potrebujeme určité opatrenia. Je to dôležitý nástroj proti ilegálnemu pristahovalectvu do EÚ. Dohoda obsahuje doložku ktorá poukazuje na medzinárodné normy. E, v tejto súvislosti e, princíp nezamietania e, vychádza naďalej z národného práva. Tento, tento princíp a postupy sú tu na to, aby štáty posudzovali individuálne jednotlivé prípady. Chcel by som, pani predsednička, zdôrazniť, že Európsky parlament v tejto e, otázke nemá spolurozhodovania, preto e, komisia by nás mala pravidelne informovať. Nech sa páči teraz pán Higgins. Uh, Naozaj ironické, že Európsky parlament dnes rokuje o dohode, ktorá vykopne e, úbohých pakistánčanov z Európskej únie späť do svojej krajiny, ktorá je pustošená veľkými záplavami utrpenie e, pracujúcich a, a polnohospodárov v tejto krajine e, je obrovské. 20 krajín je zničenej e, a takisto úroda. Zabité sú množstva dobytku, 20 miliónov ľudí je tým postihnuté. My by sme mali skôr diskutovať o tom, ako zmierniť chudobu v tejto krajine. Napríklad podporiť monetárny menový fond v jeho úsiliu alebo by sme mohli znížiť e, zadlženie chudobného Pakistanu, že by sme e, zrušili niektoré záväzky. Takto by sme mohli znížiť utrpenie. To sa ne, nedá dosiahnuť prostredníctvom korup- skorumpovanej vlády, ale prostredníctvom demokratickej kontroly. To by bolo primeranejšia odpoveď pre trpiacich v Pakistane. Ďakujem. Okay. Ďakujeme. A teraz pán Batten. Dohoda medzi Európskou úniou a Pakistánom Dohoda sa zdá, že sa posilňuje e, schopnosť členských krajín e, vrátiť nelegálnych imigrantov do Pakistáncov. Bolo by to želateľné pre Spojené kráľovstvo, ale ke, to by bolo také, by e, Británia mohla rozhodnúť, kto môže a kto nemôže vstúpiť na jej územie toto právo by sme ako keby postúpili Európskej únii a to nechceme urobiť. Británia musí získať kontrolu nad svojou migračnou politikou, legálnou či nelegálnou a nesmie sa jej vzdať v prospech Európskej únie. Ďakujem pekne. Pán Roglír eh, chcel sa vyjadriť, takže nie je tu. Prejdeme k ďalšej správe. Kázak ide o hospodárske vzťahy s Tureckom. Bohužiaľ, rečník hovorí bez mikrofónu. Máte slovo, hovorí pani predsednička. Prepačte, sedel som na zlom kresle. Čo by som chcel povedať teraz je, že danskí liberáli sú veľmi radi alebo spokojní s dnešným hlasovaním o rádmisných dohodách medzi Európskou úniou a Pakistanom. Konečne po niekoľkých rokoch rokovaní medzi komisiou a Pakistanom sa dosiahla dohoda a tá umožní, aby sa znovu prijali e, migranti, ktorí už neplnia podmienky na vstup alebo pobyt v niektorej členskej krajine EÚ. Táto dohoda je dôležitým nástrojom v boji proti nelegálnej imigrácii do Európskej únie, hlavne preto, lebo Pakistán je dôležitou krajinou pôvodu a tranzitu migrantov. Táto dohoda vlastne znamená, že Pakistan musí prijať naspäť svojich e, občanov, ako aj občanov tretích krajín. Táto dohoda posilní bezpečnosť v Európskej únii. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem pekne, pán Rode. Teraz prejdeme k ďalšej správe Kazak. Ide o hospodárske a obchodné vzťahy s Tureckom. Máme 8 rečníkov, takže prosím, e, dodržiavajte váš vyčlenený čas. A teraz má slovo pani Muscardini. Ďakujem pekne, pani predsednička. Som za správu Kazak o obchodných a hospodárskych vzťahoch s Tureckom. Hlasovala som takto aj v pléne. A hoci e, Turecko má colné prekážky alebo bariéry, je tam veľa prekážok v obchode, ale ak chceme prispieť k nárastu obchodných tokov, tak Turecko musí brať na zreteľ stanovisko Európskej únie a Európskeho parlamentu, musí prispôsobiť svoju legislatívu aký komunotér, musí implementovať špecifické postupy e, boja proti falšovaniu, tie sa týkajú E, falšovaniu napríklad liečiv, čo škodí našim občanom, zabezpečiť slobodu pohybu tovarov e, v colných oblastiach. E, momentálne tieto procesy sú veľmi ťažkopádne a to škodí európskemu priemyslu a poľnohospodárstvu. Musí prestať diskriminovať napríklad procesy verejného obstarávania. A je to aj vo svete boli dosiahnuté z VTO. Ďakujem pekne. Pán Jana, máte slovo. Minúta. Ďakujem pekne, pani predsednička. Samozrejme, hlasovala som proti e, správe Kazak, pretože som predložil svoje argumenty. Nechcem hlasovať za takú správu, v ktorej spravodajca bol financovaný počas svojich štúdií tureckou vládou. Ide teda o konflikt záujmov z môjho hľadiska. Ja si nemyslím, že táto správa je objektívna, čiže ju nemôžem ani podporiť. V tejto správe sú niektoré články a body, ktoré nejakým spôsobom nesúvisia s obchodom či hospodárstvom. Sú tam pozmenujúce návrhy, Eh, ktoré sa týkajú tureckej ústavy. Áno, vojaci a justičný systém zaručoval laickosť v Turecku. A ja som teda hlasoval proti, pretože si nemyslím, že by sme... Bohužiaľ, rečník bol prerušený. Ďakujem, pán Mastelon. Pani predsednička, kolegovia. Turecko. Um, e, tie um, vzťahy s Tureckom e, v oblasti celosvetového oporu sa posilnili a celná únia z 96. roku s Európskou úniou vlastne umožňuje prehlbiť uh, hospodárske vzťahy, dobre rozvinúť trh predovšetkým, čo sa týka tovaru. Uh, Prednedávnom sa urobil v rámci nového tureckého colného kodexu veľký krok k ďalšej integrácii Turecka. Turecko sa za posledné roky stalo pre Európsku úniu kľúčovým hospodárským partnerom a čo sa týka dovozov má 5. miesto, čo sa týka vývozov má 6. miesto Mm, toto ide e, často ruka v ruke so zriadovaním e, filiál veľkých obchodných reťazcov. A myslím si, že je dôležité, aby sme ďalej budovali tieto vzťahy a preto som za, ten, za túto správu. Ďakujem. E, Vážená pani predsednička medzi Európskou úniou a Tureckom existujú veľmi rozsiahle hospodárske vzťahy od 96. roku máme colnú úniu a napriek tomu tu máme veľké množstvo prekážok a preto sa teším, že Európsky parlament dnes vyzval Tureckú republiku, aby e, znížila alebo e, odstranila e, dovozné prekážky a znižila clo na určité dovozné artikle. Takže musím povedať, že musíme sa postarať spoločne o to, aby poľnohospodárske produkty importované z Tureckej republiky mali ten istý štandard ako produkty vyrobené v Európskej únie. Sice s tým súhlasíme, so správou súhlasím, ale ešte stále máme veľa práce a preto chcem, aby sme sa tomu venovali. Ďakujem, pán Bosiniore. Ďakujem, pani predsednička kompliment správodajcovi za odvedenú prácu a pre všetkým za to, akým spôsobom sa tejto témy ujal, pretože skutočnosťou je, že už dlhé roky rokujeme s Tureckom o ich prístupe do Európskej únie, takže je to veľmi ťažké obdobie. Čo sa týka Turecka, je pre Európu veľmi dôležitým a e, veľkým obchodným partnerom v e, Samozrejme je to taký vstupný prístav pre Európu. Tie čísla sú veľmi dobré, sú spokojivé, obchodné vzťahy sa ešte musia zlepšiť, ale ja súhlasím teda s tými bodmi 6 a 20, kde sa, z e, bodom 26, kde sa Turecko vysýva, aby odstránilo colné prekážky a súhlasím takisto s tým, aby sa posnila colná únia tak, aby sa obchod s Tureckom e, vyvíjal lepšie. Ďakujem. Pán Fanál. Pani predsednička, ja som hlasovala za správu pána Kazaka, preto, lebo hospodárske obchodné vzťahy s Tureckom sa týmto zlepšia. To susedstvo medzi Európskou úniou a Tureckou sa takisto zlepšia. To je presne to, čo potrebujeme, ale viac nepotrebujeme. Ja som sa pri pozmejovcom návrhu číslo 1 zdržal v hlasovaní, pretože ja som proti vstupu Turecka do Európskej únie. Um, ale táto správa sa netýka prístupu Turecka do Európskej únie, ale a preto som za túto hla, správu hlasoval pán Siekiersky. Vážené dámy a páni, čo sa týka e, vybudovania vzťahov medzi Európskou úniou a Tureckom. E, tu sa musíme venovať takisto e, znižovaniu a odstraneniu colných bariér a colných bariér. Problémy sú na dvoch stranách. Je to medzi iným aj nedodržiavanie práv autorského vlastníctva, napodobňovanie produktov z partnerských krajín. Nám záleží na tom, aby sme mali partnerský vzťah s Tureckom, pretože je potrebné si skutočne pozrieť niektoré e, dopady aj spoločného obchodu. Je dôležité, že čo sa e, týka spoločného stanoviska e, Európskej únie e, v otázke členstva Turecka, o prístupu Turecka, sa tu snažia hľada, snažíme sa hľadať určité schodné cesty. Turecko musí musí takisto rešpektovať, ale aj príslušné štruktúry. A je potrebné, aby sme brali ohľad takisto na demografické štruktúry v Turecku. Eh, Ďakujem, pani predsedajúca. Ja som samozrejme eh, hlasoval za eh, postoj našej skupiny a proti správe Kasak, pretože pri naj... je možné mať najlepšie možné vzťahy bez toho, že by muselo Turecko vstupovať do EÚ. Spravodajca je očividne slepý, keď píše, že je to výsledkom referenda, že sa táto krajina podpory v demokratizácii. Naopak, je nepochybné, že islamisti a AKP mocenský podklad svojej strany e, posilnili po demokratizácii, po islamizácii tej e, verejného života v krajine je to smerom k totálnej islamizácii aj v iných oblastiach, pretože zmeny ústavy nie sú ničím iným ako útokom na uh, ústavný súd ako poslednú inst- inštanciu. Teraz sa dostávame správe ďalšej a to je správa de Lange. Nech sa páči na minútu. Pani Rodžuli. Ah, Ďakujem, pani predsedajúca. Táto dnešná správa ide dobrým e, smerom, pretože chráni ekosystémy a e, rozmanité druhy. Tie sa dostávajú do súladu so správaním životného prostredia a aj v budúcnosti budeme teda tým pádom môcť eh, žiť na tejto planéte, ale ak tak chceme, aby tak bolo, musíme tieto politiky implementovať cieľom je e, ciele sme do určitých e, lehôd nedosiahli. My máme, musíme využiť zostávajúci čas na to, aby sme zvýšili povedomie pre túto problematiku. Dedičstvo EÚ, lesy, to všetko sú zdroje, ktoré e, nemôžeme znova vytvoriť, keď vymiznú. A preto pre budúce generácie musíme toto uchrániť. Ďakujeme. Teraz pani Jordan Cizlej. Ďakujem, pani predsedajúca. Ja som správu o Eh, implementácii predpisov EÚ v oblasti biologickej eh, diverzity eh, podporila. Je tu množstvo dobrých bodov, ale dostávame sa k poznaniu v konečnom dôsledku, že ciele dosiahnuté neboli kvôli pre nedostatok politickej vôly chýbali, chýbajú údaje, financie nie sú dostatočné a nie je tu integrácia do sektorálnej politiky budeme potrebovať lepšiu, info, lepšie informácie o dobrých praktikách, ako aj o krajinách, ktoré v tejto, v tejto oblasti nepostupujú rýchlo. Mali by sme sa nie správať o politicky, ale o, o, e, vecne. Mali by sme chrániť budúcnosť e, ľudí a prírodu. Pán Mastela. E Vážená pani predsedajúca, biodiverzita a ochrana ekosystémov, to znamená, že musíme klásť e, veľký e, dôraz na ochranu spoločnosti, nesmieme strácať biodiverzitu. Nie je to otázka len etická, ale aj politická, aj hospodárska pretože budúce generácie inak potom nebudú môcť žiť na tejto planéte. Podľa našich skúseností politiky tu máme smernice, ktoré sa starajú o to, aby sa na lokálnej e, úrovni implementovali potrebné veci v zmysle subsidiarity. Sú tu rozdiely medzi členskými krajinami, ktoré vedú k tomu, že to opatrenia nie sú vždy efektívne. Súhlasím so spravodajkyňou, diferencovaný prístup je dôležitý a zodpovedajúcim spôsobom môžeme financovať opatrenia na ochranu životného prostredia v EÚ. A ak to má byť pozitívne, tak potrebujeme rôzne pramene a nesmieme postupovať len kvázi a la carte. Inak sú ohrozené e, povedomia v členských krajinách. Slovo má pán Mikolášik. Merci, madame la présidente, kolegyne a kolegovia. V Európskej únie je vyhnutím ohrozených 42 cicavcov, 43 vtákov

Ďakujem, pani predsednička. Biodiverzita je centrálnou um, centrálnou potravou, princípom pre zabezpečenie, uh, pre zabezpečenie uh, potravinovej uh, bezpečnosti pre našich obyvateľov. Táto biologická diverzita je všade na svete ohrozená práve všetkým človekom, preto musíme zastaviť strácanie sa biodiverzity, najlepšie najlepšou ochranou je jej trvalo udržateľné využívanie a preto je potrebné, aby sme z európskych poľnospodárov mali a, um, a farmárov mali a spojencov a nie protivníkov. A na záver pozitívnu správu. V tomto roku sa v Sasku po 200 rokov podarilo znova e, násadiť do um, saských lesov vlka a dúfam, že e, budú následovať ďalšie druhy um,

hlasovala som za predkladanú správu z tohto dôvodu a súhlasím so spravodajkyňou aj v tom že v tejto oblasti je naliehavo potrebná kampaň na zvýšenie povedomia. ďakujem. Ďakujem pani predsedníčka. Bohatstvo prírody to je najlepšie šťastie, ktoré e, ľudia, my ako ľudia máme. A ale my ako ľudia robíme veľa preto, aby sme celé toto bohatstvo strátili, pretože vytváranie takých programov, ako je Natura 2000, to všetko je prerobené preto, aby sme chránili prírodu pred nami samými. Dôležité je, aby sme dali veľké sankcie proti osobám alebo firmám, ktoré, sa, e, ktoré zasahujú do prírodného, prírodného bohatstva v európskych krajinách. Ja chcem podporiť správu pani Lange, ktorá hovorí o kompenzáciách pre rolníkov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politike. Pretože rolníci skutočne milujú zem, starajú sa o ňu a to aj bez toho, aby dostávali dostávali nejaké dodatočné prémie. A dôležité je, aby práve poľnohospodári neznášali absolútne všetky náklady spojené s ochranou prírody. Ďalší rečník, pani Morkonaj. Ďakujem pekne, pani predsednička. Zabezpečenie biodiverzity je spojené s mnohými ďalšími oblastiami vašej politiky, rybolov, energetika, polnospodárstvo. Všetky tieto sektory majú vplyv na životné prostredie, napríklad v mm, Baltickom mori. E, Baltické more je interné more a je dôležité v politike Európskej únie. Musíme brať do úvahy biodiverzitu, avšak len doteraz sme neurobili dosť. Na Margo Európskej únie musíme povedať, že každá krajina si musí robiť svoju domácu úlohu, snažiť sa zabezpečiť udržateľný rybolov, fungujúci program Natura 2000, zníženie znečisťovania v rozličných oblastiach životného prostredia. Všetky tieto faktory zvyšujú znečistenie v Baltickom mori a to vyústilo do straty biodiverzity. Myslím, že by sme mali tiež bojovať eh, proti eh, nezodpovedným eh, činnostiam nášho priemyslu, pretože aj to zhoršuje znečistenie. Ďakujem pekne. Správa Ferrero, prevencia prírodných a človekom spôsobených katastrof. Dvaja rečníci na zozname. Pán Unžas, minúta. Eh, pani predsednička, hlasovanie, ktoré sme eh, urobili v, správ- v tejto správe, bolo dobré. Je to veľmi podrobná správa a pomáha nám riešiť eh, environmentálne katastrofy. Čiže je to komplexná správa a východiskové pozície, pozícia je taká, že prevenčné opatrenia neboli doteraz dostatočné či buď sa e, neboli účinné, alebo sa neimplementovali. Musíme zabezpečiť to, aby národné opatrenia boli efektívnejšie a potrebujeme aj efektívnejšie opatrenia na európskej úrovni. Ľudia musia mať prístup k Európskemu fondu Solidarity, keď sa udeje nejaká katastrofa, ale aj regionálni hráci musia byť toho viac súčasťou. V tejto legislatíve teda žiadame zlepšenie integrácie, aby regionálni hráči boli súčasťou rozvojových projektov a implementačných procesov. Čiže toto je krok správnym smerom. Zlepšujeme našu politiku v oblasti životného prostredia. Ďakujem, pán Kirilov. Pozeráme sa na exodus ľudí z vidieka, e, ktorí odchádzajú, pretože sa tam uskutočňuje čoraz viacej katastrof, e, e, podmienky sa zhoršujú a členské krajiny toto musia riešiť bez finančného krytia. No a ja chcem povedať to, že musíme chrániť vidiek, aby mohol prežiť pretože vidiek trpí najviac, keď sa stane nejaká prírodná katastrofa. Príjmy obyvateľstva na vidieku sú najviac postihnuté takýmito katastrofami, čiže komisia musí vytvoriť európsky poistný systém na ochranu poľnohospodárskeho sektora, aby sme mali politiku, ktorá nám umožní riešiť takéto prípady a zabezpečí ekonomickú a finančnú stabilitu pre poľnohospodárov pred eh, prírodnými a človekom spôsobenými katastrofami. Musíme riešiť to, čo hovorí odsek 36 správy Ferrera. Ja som hlasovala za túto správu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďalšia správa, posledná na dnešné dopoludnie správa z e, znižovanie chudoby a tvorba pracovných miest v rozvojových krajinách. Šesť rečníkov máme. Pán Ranžula, ty tu nie je. Ďalší rečník, pán Kalinovský. Ďakujem, pani predsednička. Čo sa týka pomoci e, absolútnym chudobným, to je jedna z fundamentálnych funkcií, ktorú by mala Európska únia plniť. Táto otázka vôbec nie podlieha diskuzii. Ehm, ja chcem poďakovať e, pani spravodajkyni za to, že sa venovala tejto téme. Chcel by som upozorniť na bod 54, kde sa uvádza prehľad e, dotačnej politiky v rámci e, spoločnej polnohospodárskej e, politiky. Samozrejme, revízia celého systému je potrebná, ale nemôžeme dopustiť, aby sa, aby sa Um, um, na, aby nastala situácia, aká nastala po reforme politiky v oblasti uh, cukrovarníctva. Mali sa podporiť najslabší, uh, najslabší um, najslabšie, um, najslabšie výrobcovia cukru, ale mali by sme dbať skutočne, aby sme nepo, uh, nepodporovali um, mimo, e, producentov mimo Európy a um, potom skrachujú naši vlastní európsky producenti. Ďakujem. Ďakujeme pán Van Heke. Nuž, musím povedať, že táto správa je pomerne vyvážená. Napriek tomu som hlasoval proti, pretože aj takáto vyvážená správa vychádza pri tom, zo všet, pri tom všetkom z toho, že potrebujeme oveľa viac peňazí, oveľa viac pomoci smeruje pre Čiernu Afriku a keď budeme čoraz viacej dávať, tak sa Afrike v konečnom dôsledku podarí e, vybojovať tento boj. Možno je to správne, ale podľa mňa to nebude fungovať. Keď sa pozrieme na to, koľko prostriedkov do Čiernej Afriky od 40. 40 rokov plynulo, to sú 100 milióny eur a výsledok je e, oveľa väčšia chudoba a myslím si, že tá súrna pomoc musí naďalej byť rozvíjaná, ale trvalá pomoc tu treba v prvom rade odbúravať Treba postupovať systematicky a tie finančné e, toky e, smerom k bohatým, tie treba pretnúť. Je dôležité predstaviť si správne dimenzie. Ďalší rečník. Ďakujem, pani predsednička. Chcem poblahoželať spravodajky k tejto práci. Európska únia sa vždy zasadzovala pre E, za podporu chudobných krajín. Táto správa dnes nám pripomenula, že mnohé je ešte potrebné, aby sa podmienky zlepšili. Je potrebné to, aby pracovnoprávne ustanovenia a bezpečnosť na pracovnom mieste boli v týchto krajinách zlepšené a preto všetkým chcem poukázať na to, aké dôležité je bod 38, kde sa hovorí o tom, aké dôležité je to, že zrovnoprávnime mužov a ženy aby sa e, umožnil ekonomický pokrok v týchto krajinách. Ženy musia mať prístup k pracovnému trhu. Európska únia bude robiť všetko, čo je v silách, aby sa postarala o to, aby práca detí e, sa nevyskytovala. Toto tu spravodajkyňa práve v bode 38 vyzdvihla. To je totiž jedna z najväčších e, prekážok pre vzdelávanie mladých ľudí a tiež pre boj proti chudobe. A preto som hlasoval za. Ďakujem. Ďakujeme, pán eh, Monsignore. A teraz eh, má slovo pán Kamal. Ďakujem pekne, pani predsednička. Myslím, že tu bude konsenzus na tejto pôde. Nikto nemôže byť proti myšlienke znižovania chudoby a v prospech vytvárania pracovných miest v rozvojových krajinách. Pred eh, pár rokmi som bol na pobreží Slonoviny a hovoril som smerom k mladým africkým politikom, ako im môžeme pomôcť. A oni mi dali niekoľko návrhov. Zabezpečte, aby pomoc e, nešla smerom ku korumpovanej moci. To je najväčší problém. Stimulujte liberalizáciu voľný trh, aby sme nemali štátne monopoly, ktoré poskytujú zlé služby. Reformujte SPP, alebo sa toho zbavte a tie dotácie musia pomáhať e, aj nášmu plnohospodárstvu takisto aj opatrenia, ktoré sú zamerané na zelený imperializmus a potom e, sú tu hlavné e, nariadenia. Nechceme, aby investície do rozvojových krajín sa zastavili, tak ako to um, presadzujú niektoré politické frakcie. Ďakujem pekne, pán Kamal. Pán Kelly má slovo. Hlasovala som za túto správu a ukazuje, že tu sa nezabúda na tých, ktorí trpia chudobou vo svete, aj keď tu máme recesiu. Keď som bol v Afrike pred niekoľkými rokmi, tak som si každý deň kupoval noviny a prekvapovalo ma, koľko ľudí bolo proti e, mimovládnym organizáciám. Nie typ práce, ktorú robia, ale proti tomu, že sa snažia urobiť e, len dojem. Musíme mať diskusiu, ale súčasťou tejto diskusie musia byť kontakty s vládami týchto krajín. Musíme sa stretnúť aj s miestnymi lídrami týchto krajín tak, aby sa krajiny, investované do týchto krajín použili dobre. Ďakujem pánovi Kelimu a všetkým kolegom. Takže schôdza je prerušená do tretej popoludní. Dobrú chuť.